Zdá sa, ako keby sme mali ešte stále priepas medzi systémami dopravy a výroby, čiže musíme sústrediť na zelenú výrobu. Ďakujem, kolega Kuta. Až Teraz na dve minúty kolegyňa eh, Berder. Ďakujem, pán